budeme venovať veľmi podobnej téme a síce sírským utečencom na bulharských hraniciach. A prvým rečníkom za radu bude pán Venizelos. Pán Venizelos, máte slovo. Ďakujem, pán. Vážené dámy a páni poslanci, príliv utečencov na hraniciach Bulharska, ako aj na iných vonkajších hraniciach. To všetko súvisí so zhoršovaním sa situácie v Sýrii. Bulharsko malo, prijalo, malo prijať veľa ľudí, ktorí hľadajú pomoc patrí ku členským krajinám, ktoré sú osobitne vystavené, pokiaľ ide o dôsledky krízy v Sýrii v januári 2014 bola formulovaná správa OSN e na tému utečenci. No, hovorí sa tam o, o ťažkostiach ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc a súvisí, tu, súvisí to aj s Bulharskom, teda s podmienkami, eh, za ktorých, teda v ktorých sú títo ľudia ubytovaní. Zaoberali sa tým aj mnohé mimo vládne organizácie, členské štáty majú zabezpečiť, že tieto podmienky prijatia musia zodpovedať predpisom, teda pre týchto ľudí, ktorí hľadajú pomoc. Je to nevydaný príliv utečencov. Bulharské úrady vyhlásili na najvyššej politickej úrovni, že sú ochotní ubytovať týchto utečencov, ale ich možnosti sú obmedzené. Takže tieto ubytovacie kapacity sú vyčerpané, prichádzajú ľudia zo Sýrie, už a to je veľká výzva. Správa OSN, ktorú som spomenul, uvádza možnosti ubytovania, teda všetci tých, ktorí treba chrániť. Ide tiež o to ako môže, môžu fungovať tieto ubytovacie kapacity. Bulhári už prispeli ku zlepšeniu situácie. Komisia vyslala delegáciu do Bulharska a ja som istý, že dostaneme ďalšie informácie podľa toho, čo sa tam skonštatuje, obavy Európskeho parlamentu a záujem Európskeho parlamentu a niektorých členov si veľmi vážim. Niektorí poslanci Bulharsko aj navštívili a e, chceli sa sami pozrieť, ako je to s tými výzvami, ktorým čelí táto krajina v prípade, ak niekto chce Sýriu opustiť, tak teda ak títo ľudia chcú Sýriu opustiť, tak je iste dôležité, aby sa prispelo, aby boli dôstojne ubytovaní. Principiálne sme dali k dispozícii 20 miliónov eur, teda tým krajinám, ktoré sú vystavené tomuto prílivu utečencov, aby mohli lepšie využiť svoje možnosti. Tá finančná možnosť je obmedzená, ale cieľom je zlepšiť podmienky a takisto celý ten manažment prílivu utečencov, aby sa to všetko lepšie spravovalo. Ďalej sa budú musieť uskutočniť ešte ďalšie iniciatívy, aby sa uľahčil osud týchto utečencov. Bulharsko patrí v tomto ohľade ku najzraniteľnejším krajinám, ktoré sú vystavené tomuto tlaku a preto musíme využiť každé opatrenie, ktoré pomôžu úradom vyrovnať sa s týmto tlakom a dávať k dispozícii príslušné služby pre týchto, ktorí sú na to odkázaní. Nech sa páči, teraz pani komisárka Malström. Um, Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Komisia má veľký, veľké obavy z z rastúcich migračných tlakov na vonkajších hraniciach EÚ, najmä na hraniciach Bulharska. Musím zdôrazniť, že bulharská vláda sa veľmi snažila v spolupráci s UNHCR, EÚ, EASO a ďalšími e, inštitúciami. Snažila sa o stabilizáciu situácie. Zatiaľ sa situácia nezhoršuje, avšak pretrvávajú veľké výzvy najmä migranti a žiadatelia o azyl v ubytovacích centrách. Je veľa nevybavených žiadostí o azyl a takisto je potrebné vyriešiť integráciu tých, ktorí dostali medzinárodnú ochranu a ktorí majú právo ostať v Bulharsku. Táto situácia je stále vážnejšia a zraniteľnosť týchto osôb je takisto stále väčšia. Potrebujú podporu, medzinárodnú eh, podporu je jasné, že situácia v Bulharsku je veľmi závažná, vyžaduje si efektívne fungovanie dublinského nariadenia. Môžeme aktivovať krízový mechanizmus článok 33 nariadenia e, Dublinského nariadenia. Tento mechanizmus sme len nedávno vytvorili. Mechanizmus včasného varovania podľa článku 33 nemá za cieľ obviňovať nejakú konkrétnu krajinu a tento parlament to veľmi dobre vie ako spoluzákonodarca. Je to najmä mechanizmus solidarity. A aktivácia tohto mechanizmu by uznala, že existuje tlak na konkrétnu krajinu a pomohol by materiálnu pomoc aj politickú podporu tej krajine, ktorá je vystavená tomu tlaku, ale aj konkrétnym žiadateľom o azyl, konkrétnym osobám, ktoré sú v tejto ťažkej situácii. Využitie článku 33 by využilo, pardon, vyslalo silný signál Bulharsku, že nie je samo v tomto úsilí. Je to takisto výzva o poskytnutie solidarity Bulharsku. Tá solidarita môže mať rôzne formy, materiálna forma, finančná, operatívna a tak ďalej. My sme ako EÚ samozrejme už podporili Bulharsko a budeme v tom pokračovať. Toto rozhodnutie by znamenalo v praxi, že Bulharsko by spolu s komisiou a EASO e vypracovalo akčný plán, ktorý by reagoval na tieto konkrétne problémy. No a základy pre akčný plán už existujú. Do tohto problému sú zapojení rôzni aktéry EASO, komisia, UNHCR, IOM, mimovládky, tretie štáty a tak ďalej. Akčný plán by bol nástrojom na to, ako koordinovať opatrenia týchto rôznych aktérov a pomohol by aj bulharským orgánom sa vyhnúť štrukturálnym problémom dublinského systému. Tento plán by vytvoril dlhodobú stratégiu pre riešenie azylových problémov. V Bulharsku vyvíjali by sa aj opatrenia na integráciu tých osôb, ktoré ostanú v Bulharsku a takisto by sme prešli budúcej kríze v tomto regióne. Je tu potrebné dlhodobé plánovanie, pretože je nepravdepodobné, že tlaky na našich vonkajších hraniciach budú miznúť v budúcnosti. Tento plán by umožnil poskytovanie ďalšej naliehavej pomoci, keď to bude nutné. Tento plán bude pokrývať e, súčasnú fázu reakcie, ale aj obdobie potom, čiže kontinuáciu. Komisia bude samozrejme pravidelne Európsky parlament informovať o najnovšom vývoji. Ďakujem, hovorí predsedajúci, teraz pán Weber, pán predsedajúci, pán predseda rady, pani komisárka, v rámci posledného predchádzajúceho bodu sme hovorili o tragédii v Sýrii a teraz v tomto bode hovoríme o dôsledkoch v Európe, pretože ľudia zo Sýrie už klopú na dvere Európy a žiadajú o pomoc. Ďakujem všetkým susedným štátom Sýrie, ktoré prijímajú obrovské množstva sírskych utečencov. Európa to ale cíti aj na svojich hraniciach a tu na práve testujeme humanitu Európy. V európskych e, novinách sme v posledných dňoch e, týkali, e, čítali články o tom, ako sa budujú múry, ploty. Hovorí sa o tom, že Európa sa izoluje. Toto sa hovorilo v titulkoch novín a preto vlastne vzniká aj dnešná diskusia. Tieto dojmy, že Európa sa čoraz viac izoluje, tie nesmú pretrvávať, tie musíme zastaviť. Európsky parlament musí jasne povedať, ako to je. Bulharsko má osobitnú zodpovednosť, tak ako aj iné štáty, pretože je na hranici k týmto krízovým regiónom. Apelujem na socialistickú vládu Bulharska, aby nevyužívala túto tému vnútornej politike. Socialistická vláda tam nemá väčšinu, ale je odkazaná na eh, podporu radikálnych pravicových strán a dúfam, že to nepovedie k tomu, že sa nakoniec nepomôže sírským utečencom e, Stanovisko EPP je známe. E, máme dočinenia s utečencami, ktorí si zaslúžili pomoc. Žiadame aj e, Turecko, aby spolu s nami vyriešilo tieto problémy. Chceme, aby sa normy Európskej únie zachovali a priznávame sa k finančnej solidarite so štátmi na vonkajšej hranici Európskej únie a apelujeme aj na ostatné členské štáty Európskej únie, aby pripravili kontingenty pre sírskych utečencov, aby sme im mohli pomôcť. Európa musí spoločne agitovať v tomto zmysle. Ďakujem veľmi pekne, pán Beber. Pán Kirilov eh, žiadal o eh, vstup. Ste ochotní prijať jeho otázku? правителство strany naďalej potvrdzuje mm, tieto informácie. A môžete e, citovať premiéra. V roku 2011 bolo naplánované rôzne infraštruktúry pre tisíc osôb, ale je veľmi ťažké povedať, aký objem prostriedkov bolo absorbovaných, pretože sme skonštatovali, že nič nebolo nakoniec urobené. Vláda mala urobiť e, nejaké zázraky za niekoľko mesiacov, aby zvládla celý ten proces? Áno, ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Ehm, naozaj musím povedať, že Bulharsko je veľmi zaťažené na vonkajšej hranici, ale E, súčasná vláda e, musí teraz odpovedať na otázku, prečo e, je teraz postavená hranica, prečo je tam postavený plot a tá súvislosť s budovaním radikálnych strán, pretože sú tam naozaj tie pravicové radikálne strany, je niečo, čo treba prediskovať v Európskom parlamente. Socialisti musia spolupracovať s ostatnými stranami, ktoré sú vo vlade. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Guillaume. Ďakujem. Pred dvoma týždňami e, som bola na misii v Bulharsku v rámci delegácie výboru LIBE. A mali sme mnoho cieľov. Jeden z nich bol ohodnotiť situáciu žiadateľov o azylov, azylu. A mali sme navrhnúť aj zlepšenia e, v rámci krajiny. Ja som sa vrátila s rozporuplnými dojmami. Na jednej strane sa nedá odrieť to, že e, bulharské úrady urobili veľa, hlavne v prípade príjmania žiadosti, ale e, tá situácia v teréne je naďalej veľmi ťažká a z ľudského hľadiska nemôžeme prijať ten štandard, ktorý tam bol. No a potom by som chcela spomenúť viac problémov, ktorý som, ktoré som tam videla. Poprvé, ten mechanizmus, o ktorom povedala pani, hovorila pani Malstrom, počet žiadateľov o azyl sa zvýšil o 9 e, krát. No a e, nie je problematická tá úroveň žiadosti, ale celý systém. E, chýba e, zariadenie na to a rôzne infraštruktúry, aby sa prijali tieto žiadosti. Um, samozrejme, vy chcete aplikovať mechanizmus e, predbežného varenia, uh, e, ale situácia ešte nie je pripravená. Potom druhá otázka. Uh, od roku 2013 sa e, počet imigrantov e, zvýšil. No a potom moja otázka. Chcem sa spýtať, či komisia pracuje s bulharskými úradmi, vďaka ktorým tieto osoby môžu mať prístup k azylovým procedúram a nie sú odsunuté, odsunuté z hraníc. No a potom ďalšia poznámka. Samozrejme, Bulharsko musí splniť svoje záväzky v oblasti medzinárodnej ochrany, ale Bulharsko musíme ubezpečiť, že celá Európa je s ním solidárna a mali by sme túto solidaritu vyjadriť finančnou pomocou aj tým, že budeme prijímať jednotlivé osoby. Nech sa páči, pán Ilčev. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, Prepačte. Nech sa páči, pán Stojanov, pokračujte. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към вас. Vážené dámy, vážení páni, pani Guillaume, uh, chcela, chcel by som vám položiť jednu otázku. Ak si želáte, aby sme nezatýkali fyzicky uh, imigrantov, ktorí nám prichádzajú z Turecka, tak môžete na seba zobrať v mene socialistického prezidenta, ktorý riadi Francúzsko záväzky? Koľko ľudí z Francúzska chce prijať ľudí z Bulharska, pretože Bulharsko nemôže prijať všetkých žiadateľov o azyl? No, chcem povedať, že ešte Predtým, eh, než vám poviem, že francúzsky prezident je prezident všetky, nielen socialista, chcem povedať, že my sme pripravení prijať tieto osoby. A eh, musíme sa ubezpečiť, že tieto eh, osoby nebudú odsúvané od hraníc, keď potrebujú ochranu. A to je naša zodpovednosť. Pán Ilčo, nech sa páči, máte slovo. Уважаеми дами и господа, аз съм участвал в две делегации, посетили България. Vážený pán predseda, da, ja som sa zúčastnil na dvoch misiách v Turecku, Bulharsku a potom aj v Grécku. A chcem povedať, že naša krajina robí všetky možné snahy, aby zodpovedala očakávaniam všetkých. Imigranti očakávajú ochranu, lepšie životné podmienky a integráciu do Európskej únie a nechcú ísť do Bulharska, ale teda do Európskej únie. E, Bulharsko chce splňať svoje záväzky v oblasti azylu, ale musíme zaručiť aj bezpečnosť na hraniciach. Musíme uh, odpovedať očakávaniam bulharským občanom, ktorí nechcú, aby to sociálne bremeno spočívalo na ich pleciach. Ako môžeme chrániť bulharskú hranicu preto, aby naša krajina bola ochraňovaná e, predtým, aby sa do našej krajiny dostávali zločin, zločinci. No a potom na druhej strane, ako pomáhať tým, ktorí utekajú pred chaosom v Sýrii. E, Bulharsko chce obhajovať humanizmus a solidaritu, ale potrebujeme finančné prostriedky. Bulharsko nemá finančné prostriedky, takže potrebujeme pomoc. Bulharská vláda pracuje s štátnym rozpočtom. Potrebujeme aj politickú flexibilitu. Turecko chceme požiadať o prísnu kontrolu, aby kontrolovalo tých ľudí, ktorí prechádzajú cez jej územie, cez um, turecké územie a prekračujú turecko-bulharskú hranicu. Ak chceme, aby Bulharsko prijalo viac ako 2000 imigrantov ročne, tak to skrátka nerozriešime. Ale ak budeme solidárni, tak otázky možno vyriešiť racionálne. Tak aj docelíme čiastočnú integráciu imigrantov. Preto Bulharsko aplikuje národný plán pretože chceme reagovať na požiadavky našich občanov. Ale musím priznať, že situácia je naozaj rozpolúplná, pretože máme um, príjímacie centrá, ktorým sa darí, ale ďalšie, ktoré nie sú také kvalitné. Ale dôležité je, aby sme vedeli, že Bulharsko nie je uh, sama v to, samo v tejto, v, te, v tom, tejto bitke. Uh, sorry. Pani Ernst, 30 sekúnd. Teraz som trošku zmetená, pán kolega. chcela eh, som sa iba opýtať, koho ste tým mysleli, sírskych utečencov alebo niekoho iného, alebo vo všeobecnosti ľudí, ktorí sú na hranici, eh, ktorí sa chcú napríklad dostať do Európskej únie, to by som chcela vedieť. Mr. Ilčov. Pán Ilčov, nech sa páči. To je lesen. 80... Ďakujem za otázku. 80 osôb, ktorí sa nachádzajú na, teritor- na bulharskom území, čiže 80% tých imigrantov, chcú pokračovať do Európskej únie. Toto nie je nejaká ilúzia ani propaganda. Ja e, nechcem odpovedať túto otázku, ale 80% azylantov nám hovorí, chceme štatút azylantov, pretože chceme ísť do EÚ, lebo bulharska je chudobná krajina ale mali by sme zničiť, alebo teda už by sme nemali spomínať tento osnatý drôt, pretože je to 30 km osnatého drôtu, ktorý zabraňuje migrantom, aby e, nepadli, pretože e, musia prísť na hranicu. Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro Venizelo, senhor... A nech sa páči, pán Tavares, ďakujem veľmi pekne. E, pani komisárka Malström, pán predseda. Je jasné, že Európska únia, pokiaľ ide o inštitúcie a členské štáty, urobila vážnu chybu na začiatku sírskeho konfliktu, ale aj e, pri zvládaní prílivu utečencov do Európy. Mysleli sme si, že tá vojna nepotrvá dlho, ale predlžila sa nakoniec. Nevieme, ako dlho bude ešte trvať. A keď chceme e, sa vysporiadať s dlhodobými konfliktmi, tak e, musíme nájsť spôsob, ako zvládať aj prílev utečencov správnym a mierovým a riadným spôsobom. Musíme im pomôcť vrátiť sa naspäť tam, odkiaľ prišli, teda do Sýrie. Ak sa pozrieme na základné princípy, o ktoré tu ide, mali by sme mať povinnosť ochraňovať e, utečencov, ale to je niečo, čo musia zabezpečiť aj členské štáty. Takže ako hovorí komisia, ak použijete článok 33 Dublinskej zmluvy, tak potom je celkom jasné, že sa nesnažíme iba preukazovať solidaritu s utečencami, ale aj s Bulharskom, pretože Bulharsko ako členský štát sa nachádza v kríze, tak ako aj Grécko a iné štáty boli. A to treba pochopiť. Ak sa pozrieme na článok 80 zmluv, ak chceme, aby sa uplatňoval tento článok na všetky prípady vo všeobecnosti, tak potom sa musíte pozrieť na podrobnosti, pretože článok 80 e, ustanovuje solidaritu medzi členskými štátmi, ale bolo by problematické, keby sa tento článok stále uplatňoval iba zo strategických politických dôvodov a z humanitárnych dôvodov e, sa musíme postarať o to, aby e, títo ľudia dostali riadnu starostlivosť, keď odídu zo Sýrie a musíme sa postarať e, o to, že budeme uplatňovať revidovanú Dublinskú dohodu, aby sme sa vyhli tejto tragickej situácii na hraniciach. Pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Viete, kladiem si medzi tým otázku, čo všetko sa ešte musí stať aby sme pochopili, že takto to s európskou azylovou politikou nemôže ísť ďalej. Samozrejme, že je úplný škandál, ako sa zaoberá so sírskými utečencami v Bulharsku. A musím povedať, že ďalší múr, to je to posledné, čo potrebujeme v Európe. Ale či stačí e, spolahnúť sa na slovo Bulharska, posadím tam e, nejaké peniaze. E, no už neviem. Azylové balíky Európskej únie zatiaľ nesmenili vôbec nič na e, pozícii utečencov. Zatiaľ tu nemáme nejakú konsolidovanú humárnu azylovú e, politiku. A mať politiku, ktorá pohrdá ľuďmi, tak to nie je dobre hovorili sme aj o Grécku. Môžeme hovoriť o hoci ktorom e, členskom štáte a nájdeme tam deficity, obrovské deficity. A vy ste sa tu v tomto parlamente rozhodli, že znižíte rozpočet a tým ste e, sa rozhodli znižiť rozpočet pre azylovú politiku. Radšej ste vyhodili peniaze pre euro, tak len aby ste sa zbavili utečencov. Ale musím vám povedať, že už mám toho svetuškárstva dosť e, túto uh, e, roníte krokodilie slzy, zatiaľ čo sa situácia utečencov vôbec nemení. Ďakujem veľmi pekne, pán Stojanov. Ďakujem, pán predseda. Viete, ten čas, ktorý mám vymedzený na túto diskusiu, je strašne krátky. Pani komisárka, vy ste povedali, že e, musíme pomáhať integrácii tejto oso- tejto osôb, ale sú to imigranti, ktorí zostávajú v Bulharsku, pretože v ich krajine im robí nebezpečenstvo. A keď to nebezpečenstvo zmizne, tak potom sa môžu vrátiť domov. Prečo tu hovoríme teda o integrácii? Po druhé, odpoveď um, na tú otázku. Ja som čakal trikrát dlhšie na tú odpoveď. Bolo povedané, že Bulharsko venovalo 300 tisíc eur na to, aby pomohlo susediacim krajinám so Syriou. A čo Bulharsko dostalo na oplatku za túto pomoc? Uh, ja znova zodpoviem na zopakujem tú otázku. E, vidíte, veď Bulharsko je samo v tomto boji, pretože doteraz ste poukazovali na opak. E, Ďakujem, pán predseda. E, ja by som chcel ubezpečiť pána Stojanova, hovorí pán Engel, že sme s Bulharskom. My sme boli pred dvoma týždňami v Bulharsku a jedna vec, ktorú sme skonštatovali, že do Bulharska sa nevrhli hordy cudzincov, lebo väčšina tých ľudí eh, chce sa chce vrátiť domov alebo chcú ísť ďalej do EÚ, lebo je pravda, že eh, podmienky príjmania imigrantov v Bulharsku eh, nedosiahli priateľnú úroveň. Alebo teda pomaly ju dosahujú, ale to na základe medzinárodného tlaku. Ja by som chcel za Európu položiť jednu otázku, jednu základnú otázku. Hovoríme o Turecku. V Turecku je 700 tisíc sír... sírčanov. A o, ďalší sírčania sa nachádzajú v Libanone No a Bulharsko nie je e, schopné vyriešiť situáciu niekoľko tisíc e, sírskych imigrantov, ale iné krajiny v Európe sú pripravené prijať 500, 100 imigrantov. Ale čo urobíme, ak 100 tisíc e, sírčanov bude na úteku? Kedy už konečne budeme mať e, skutočnú európsku politiku, ktorá e, bude môcť prijať tieto osoby, ktoré sa vydajú na cestu? Musím skonštatovať, že rada vo svojej veľkej múdrosti len odkladá vyriešenie e, celého problému a toto nevyrieši túto problematiku, pretože tento problém je veľký, čo migračné toky. Ďakujem, pán Kalfin. Ďakujem, pán predseda. Dnes v Bulharsku máme 11 600 imigrantov a polovica z nich e, sú zo Sýrie. E, tok migrantov začal prichádzať do e, Bulharska pred dvoma rokmi a zastavil sa v lete. V novembri E, sa do Bulharska dostalo 303 osôb. V septembri to bolo 1600 osôb. Čiže tá kríza, o ktorej hovoríme, e, trvá niekoľko mesiacov. Pán Engel povedal, že tá kríza sa skončila, ale nehovo- nechápem, o akej kríze teraz hovoríme. A preto som znepokojený tým, čo nám hovorí Európska komisia. Tie opatrenia, ktoré navrhuje komisia, sú len čiastkové a nesprávne. Bulharsko nepotrebuje ďalšie mechanizmy. My potrebujeme readmisnú dohodu s Tureckom a s inými členskými štátmi, ktoré by si mali zobrať časť týchto migrantov, utečencov a mali by sme pomôcť Bulharsku, aby prijalo týchto utečencov ktorých je, tak, ktorých je 10 krát väčší počet ako ten, ktorý môže Bulharsko prijať. Ak Európska komisia bude nestranná, tak potom by mala rovnako analyzovať situáciu v Európe a nielen v Bulharsku. E, pán Gabriel. Ďakujem, pán predseda. Návšteva výboru Lige, Libe e, skonštatovala niekoľko opatrení, ktoré boli prijaté. Mali by sme mať tú odvahu povedať, že Bulharsko nemôže zodpovedať tejto výzve, pretože Bulharsko trvalo, kým zaviedlo akčný plán a viedlo to k istým xenofóbnym tendenciám. Dnes potrebujeme stratégie pre budúcnosť. Opatrenia sú naplánované až na apríl a problémy možno sa znova vyskytnú, pretože to budú problémy s deťmi, s dospievajúcimi. Nechcem však klásť ďalšie otázky v prípade integrácii tejto osôb. Týchto osôb chcem hovoriť skôr o spolupráci s, um, so, s lokálnou samozprávou, so vzdelávaním Mm, policajných eh, eh, príslušníkov, ktorých ochraňujú hranice o spolupráci s Tureckom a s inými krajinami EÚ. Toto je len časť opatrení. Ďakujem, pani Fajon. Hvala lepa, predsedujúči, spoštovaná komisárka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. To, čo sa deje teraz v Bulharsku s prílivom utečencov, je naozaj tragické. Dochádza tam k tragédiám na vonkajšej hranici Bulharska a to vlastne e, skúša, nakoľko sme solidárni. Ľudia, ktorí sú na hranici e, Bulharska, by nemali byť vracaní naspäť od hranice. A toto rozhodnutie Bulharska postaviť plot, provizorný plot, je to naozaj niečo, čo chceme? Naozaj chceme stavať v Európe ploty? Ale mali by sme byť e, schopní e, postarať sa o dodržiavanie ich práv. E, sú to aj imigračné tlaky a mali by sme využiť buď mechanizmus solidarity alebo iné opatrenia, aby sme zaistili pomoc pre týchto ľudí. Sú to naozaj veľmi zraniteľné skupiny obyvateľstva a e, môžeme takto ohroziť e, ich bezpečnosť. Um, nech sa páči, slovo má Diaz de Mera Garcia Consecuera. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o nás, musíme e, čo najskôr musíme aktivovať e, nástroj podľa článku 33 a musíme zaviesť akčný plán. E, to, čo vidíme, nie je iba núdzová situácia, naliehavá situácia, ale skutočne už ide o krízu. A Bulharsko to nezvládne samo. Potrebuje solidaritu Európskej únie. A časoch e, takýchto núdzových situácií musíme uľahčiť tri veci. Poprvé, musíme uľahčiť ubytovanie, zdravotníckú starostlivosť a e, dostatok potravín. Toto je v podstate taký zoznam všetkých vecí, ktoré treba urobiť v krízve alebo núdzovej situácii. Nechcem hovoriť o azile alebo o hraničných kontrolách, pretože e, zo skúsenosti viem, že Sýrčania sa nechcú integrovať e, do Európy, chcú si zachrániť životy a potom sa chcú vrátiť domov. A z toho dôvodu potrebujeme spoluprácu a solidaritu zo strany Európskej únie. Sami to nezvládnu. Dobre. A teraz máme e, proces Catch the Eye. Mám tu niekoľkých rečníkov, všetci sú Bulhari a pán Kazach. Takže prosím, pán Malenov ako prvý.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 Takže, ak mimovládne organizácie, pokračuje rečník, nám nepomôžu a ak nám súkromné osoby nepomôžu, tak sa nám tú situáciu nepodarí udržať. Bulharsko a jeho úrady neboli pripravené na takúto krízu. E, to nemôžno poprieť. Ale zodpovednosť e, je na pleciach tejto vlády a predchádzajúcej vlády ľudia z organizácií, ktorí nám spontánne pomohli, pomohli, majú veľmi dobrú organizáciu a poskytli nám pomoc. E, tí ľudia majú takú dobrú organizáciu, že niekedy sa uh, to ani nedá dobre oceniť. Medzinárodné inštitúcie nám hovorí, že náš organizačný program je veľmi slabý. Chcem pripomenúť pani komisárke Malstromovej, aby neoslabovala kontrolu a aby tlačila na bulharskú vládu, pretože Bulharsko nie je pripravené a nemá skúsenosti. To je fakt. Teraz však musíme rozriešiť tento problém, lebo on sám od seba nezmizne bez konkrétnej činnosti. Eh, nemôžeme sa tváriť optimisticky ohľadom vyriešenia konfliktu v Sýrii, pretože to jednoducho nezmizne. A ten problém zostane v Bulharsku a na území EÚ. Ďakujem. Vážený pán komisár, Únia a parlament, Európsky parlament príjme uznesenie po, o Sýrii po situácii na ostrove Lampedusa. A samozrejme, Bulharsko je problém, nie je to priamy sused e, Sýrie. Tí utečenci musia prejsť celé Turecko, aby sa dostali do Bulharska. Problémom je, že 50 tisíc 50 týchto osôb sú migranti a nie utečenci. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú zo Severnej Afriky a z Európy. A toto je zdrom rizika pre Bulharsko a pre celú EÚ. Vyskytli sa prípady násilia, do ktorého boli zamiešaní aj migranti. A toto všetko vyvoláva xenofódne prístupy a tendencie. Bulharsko toto samo nemôže rozriešiť. Nebolo pripravené, aby to tak urobilo. Existujú ale štatistiky. A e, Bulharsko už od októbra zabezpečuje také podmienky, aby e, prijalo tisícky migrantov. Naďalej rieši tento problém. Ďakujem. Pán predseda, vážená pani komisárka, Európsky azylový systém sa zakladá na solidarite a zodpovednosti. Bulharsko zodpovedá a naplňa tieto dve podmienky. Systém e, azylu v Bulharsku e, je pod silným náporom, ale tie prvé problémy sme už prekonali. Eh, rešpektujeme naredenie eh, Dublin, Dublin a eh, snažíme sa riadiť túto krízu. Pracujeme s európskymi inštitúciami úplne transparentne. Áno, pani komisárka, mnoho úsilia ešte musíme vynaložiť, aby sme pomohli utečencom a aby sme mali efektívnejšiu procedúru analýzy ich žiadosti. Ale Bulharsko doteraz mm, Málo k dispozícii len vlastné prostriedky. V januári sme dostali prvú finančnú pomoc zo strany EÚ. Vďaka solidarite členským členským štátom a o, vďaka solidarite Európskej komisie som si istá, že o, budeme môcť aplikovať článko 133 v plnej miere. Ďakujem. Pán Kirilov. Благодаря, господин председател. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, rád by som eh, povedal, že som veľmi príjemne prekvapený z toho, koľko ľudí sa zúčastňuje na tejto diskusie na tejto diskusii a ďakujem e, za tú sympatiu, ktorú ste nám vyjadrili, ale aj za kritiku. My sa totiž tu nachádzame v takej situácii, kde eh, musíme nielen riešiť súčasné problémy, ale aj budúce problémy pretože bulharská hranica e, je vonkajšou európskou hranicou e, a táto má dĺžku 200 kilometrov. Čiže musíme riešiť mnoho problémov. Ďakujem pani komisárke Mastromovej, že zdôraznila e, tieto detaily. A takisto zdôraznila, že je potrebné aktivovať solidárny mechanizmus, pretože my toto nevyriešime. ak žiadny členský štát nebude e, pomáhať podľa svojho HDP. A takisto chcem poďakovať e, gréckému premiérovi, pretože to je veľmi e, užitočná skúsenosť, aspoň pre Bulharsko. No a takisto e, vieme, aké úsilie museli vynaložiť stredozemné krajiny a že naši občania e, sú spokojní s tým, že budeme pobrať túto pomoc. Ďakujem, hovorí pán predseda, teraz pán Kazak. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Kríza s utečencami v Bulharsku začala v auguste 2013. My sme prijali riadiaci plán a 85 opatrení, 85 opatrení už bolo vykonaných v februári 2014. Počet nelegálnych utečencov, ktorí prekračujú bulharskú hranicu, sa zmenšuje. A teraz môžeme povedať, že už nie je taký veľký prítok um, utečencov počet e, ľudí, ale ktorí žiadajú azyl v našej krajine sa zvýšil. Naša vláda reagovala adekvátne. E, nevyskytli sa žiadne infekčné e, choroby a v roku 2013 sa počet utečencov zvýšil viackrát a to ukazuje pani komisárka, že Bulharsko si vie poradiť samo bez toho, že by sme museli uplatniť článok 33. Pani komisárka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Počúvala som tlmočenie. Je jasné, vy ste boli svetkomi, mali sme skupinu z Európskeho parlamentu, tam moji ľudia boli v Bulharsku a situácia je veľmi vážna. V krátkej dobe prišlo veľa ľudí do krajiny, ktorá na to nebola pripravená. Minulý rok to bolo 11-12 tisíc, čo je veľa pre krajinu, ktorá nemá štruktúry na to, aby to dokázala zvládnuť. Je to veľa, pre Bulharsko je to veľa v porovnaní s inými krajinami je to asi to množstvo ľudí, čo príde každý druhý týždeň do Švédska, do Nemecka alebo do Grécka. Bulharské úrady sa skutočne snažili a prijali dôležité opatrenia, ale ide stále o veľmi závažnú situáciu. EÚ, ako aj viaceré organizácie, agentúry, členské štáty sa snažia pomôcť. Pozorujeme podrobne túto situáciu. Zdá sa, že situácia je teraz pod kontrolou, ale pravdepodobne dojde k nárastu tlaku na hraniciach, sa situácia v Sýrii nevyrieši a do zajtra sa nevyrieši. A asi polovica ľudí, ktorí prišli, sú Sýrčania, ostatní nie. Sú to Afgánci, Pakistánci a ďalšie krajiny. A vieme, že je na svete a v našom susedstve veľa krajín v ťažkostiach Takže ešte veľa treba spraviť pri ubytovaní, pri prijímaní. Žiadna, žiaden automatizmus pre ľudí, ktorí sú, sa dostanú do integračných zariadení. To sú tí, ktorí dostali povolenie zostať a zostanú tam určitú dobu. Ďalej sú tu problémy alebo otázky na hraniciach, čo sa rieši ale ako pani Guillaume povedala, musíme súčasne zaručiť právo na to, aby sa ľudia dostali na hranici a požiadali o azyl. Bolo viacero prípadov, ktoré e, sme riešili s Bulharskom, že odhaňanie ľudí je nezákonné a e, proti európskym štandardom. Máme blízko hranice Európe v Sýrii hroznú vojnu. Susedná krajina Susedné krajiny, ako ste povedali, preberajú obrovskú zodpovednosť. Majú tam takmer 2,5 milióna utečencov. Tieto susedné krajiny Sýrska, Sýrie držia hranice otvorené a tí, čo prišli do Európy, je len zlomok z nich. A keby všetkých 28 krajín sa spojilo a pomohlo, mohli by sme pomôcť oveľa väčšiemu počtu ľudí. Tá okamžitá pomoc Sýrii, ktorú môžeme dať teraz a zraniteľným ľuďom, je, že umožníme presídlenie v spolupráci s UNHCR a tým dáme prístup, ktorý je zákonný a bezpečný pre, na, e, pre ľudí a nebudú musieť tam, e, títo ľudia cestovať v nebezpečných lodiach cez Stredozemné more. Ani polovica ľudí nebere takýchto presídlovacích utečencov v Európe v súčasnosti. Ani polovica, eh, ani polovica štátov EÚ sa neujala takýchto ľudí. Takže takto môžeme pomôcť týmto ľuďom v tej, týchto ťažkých dobách. Momentálne môžeme ukázať solidaritu Bulharsku so všetkým, čo máme k dispozícii a pomôcť im takto prekonať túto ťažkú situáciu. Ďakujem, pani, dámy a pani. Teraz pán Menezelos, nech sa páči. Venizelos. Ďakujem veľmi pekne. Som presvedčený, že poslanci chápu náročnosť, citlivosť tejto situácii, ktorú e, preukázalo grecké predsedníctvo v tejto otázke. Aj my sme susednou krajinou Bulharska sme krajinou, ktorá má obrovské pobrežie a podobne ako ostatné stredozmorské EU, krajiny, ktoré sú členské štáty EÚ, sú, sme vystavení tlaku utečencov od mora aj zo súšče a Bulharsko teraz rieši veľmi akutný problém, ktorý sa odohráva na jeho pozemných hraniciach. Chápeme, aká je táto situácia kritická a je dôležité efektívne využiť mechanizmu spolupráce medzi EÚ a Tureckom, aby sme dokázali zvládať migračné toky. Teraz chápeme, aká dôležitá je dohoda o readmisii, ktorú podpísala nedávno EÚ a Turecko. Teraz, až teraz chápeme, aký význam má zrealizovanie zásady spravodlivého a pomerného zdieľania záťaže medzi členskými štátmi. A toto je samozrejme je kombinované so solidaritou, čo je základným kameňom európskej integrácie. Keď sa hovorí o rade, tak spôsob, akým riešime migračné toky, tak sa to chápe ako akutný humanitný problém. To znamená, že musíme dokázať riešiť stálu akutnú humanitnú krízu a na druhej strane sa to vníma ako bezpečnostná výzva. Je to tlak na naše hranice, žiadajú títo ľudia ochranu, žiadajú azyl a môžu byť podľa medzinárodného práva považovaní za utečencov, ale okrem takýchto tam môžu byť aj ľudia, ktorí sú ohrozením európskej bezpečnosti. A preto je veľmi dôležité, aby som zdôraznil, že to, ako riešime tento problém, prebieha na dvoch úrovniach. Poprvé máme okamžité okamžité opatrenia, ktoré robíme hneď na mieste, pretože problém je tam a nemôžeme s ním čakať. A potom musíme ukázať praktickú solidaritu a pomoc. A potom je tu ešte ďalšia úroveň, ktorá je komplexnou strategickou úrovňou, ktorá sa týka riešenia migračných tokov. Naše predsedníctvo spolupracovalo a spolupracuje s talianským predsedníctvom a je to jednou z našich priorít na programe. Európa musí ukázať, že dokáže efektívne riešiť takéto problémy. Chcem vám pripomenúť, že Európska rada v oktobri prvýkrát do hĺbky diskutovala tento problém a pritom sme riešili drámu v Lampaduze a potom na rade v decembri sme si vypočuli, čo sa deje v stredomorskej oblasti 24. a 25. januára v Atenách sme mali formálnu e, radu pre vnútro. Komisárka Malmstromová tam bola, tam sme urobili inventúru situácie a vypočuli sme si závery pracovnej jednotky pre, pre predomorskú oblasť. A mali sme takto základ, ktorý nám umožnil vypracovať určité zásady pre poštokomské obdobie. Očakávame marcové oznámenie e, komisie a do apríla musíme prijať strategické usmernenia riešime problém Bulharska, Talianska, Malty, Grécka, ale to sú veci, ktoré nemôžu čakať na marec ani na jún. To sú veci, ktoré sú teraz, veci, ktoré vidíme každý deň a niekedy je ten tlak dramatický. Takže z toho, čo tu dnes ľudia hovorili, komisia tiež ponúkla odpoveď a ja chcem povedať, že budem zastupovať vaše názory v rade, pretože som si vypočul vaše obavy a nie sú to len bulharskí občania, ktorí sa obávajú a parlament vie, že je to problém, je to problém aj našho svedomia ako Európanov. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým rečníkom, končím túto debatu. A teraz prejdeme k debate o situácii v Egypte. A prvým rečníkom je pán Venezuelos, keď bude pripravený.